Otváram schôdzu. Dámy a páni, zápisnice zo včerajšej schôdze a pri e, ja te, texty sú k dispozícii. Sú nejaké pripomienky, výhrady? Nie. Takže týmto je to schválené.